Na 6 návrhov na uznesenie, rozprava je ukončená a hlasovať budeme po rozprave. Takže teraz ďalšia rozprava, porušenie ľudských práv v Bahrajne. Slovo má Karl Schlüter na dve minúty. Pani predsedajúca, ďakujem. Takže opäť tu stojíme pred krajinou, kde sa ľudia musia, eh, musia si braniť svoje práva, chcú vyjadrovať svoje názory, chcú ovplyvňovať eh, tých, ktorí sú pri moci, chcú to urobiť mierovou cestou a potom eh, sú násilne potláčaní. My sme toho videli tento rok už naozaj veľmi veľa. Teraz je to problém Bahrajnu, na, ktorú, na ktorý sme upozornení. No ale pokiaľ sa nepríjmú určité opatrenia, tak vidíme, že napríklad aj tam sa prijali, je tam komisia pre ľudské práva a robia sa aj nejaké vyšetrovania, ale my chceme naozaj plné a nezávislé vyšetrenie týchto prípadov, prepustenie všetkých za, zatknutých aktivistov. Nie je možné zatýkať niekoho, pretože vyjadruje svoj názor. To sa jednoducho nedá. Neviem, ako často to musíme od ostatných krajín požadovať, koľkokrát ešte. Ale ešte ďalšia vec je tu v, tej, v tom uznesení, ktoré vítam, a to je, že ehm, USA e, prerušili dodávky zbraní. Myslím si, že to je veľmi e, dobré, aby sme naozaj komisiu e, upozornili na to, že do poslednej bodky treba dodržiavať pravidla vzťahujúce sa na exporty zbraní. Nemôžeme zarábať zbranie na tom, že režim porušuje ľudské práva. Veď to sú potom naše zbranie, ktoré sa ale nemajú používať na nejaké začínanie vojen. No a keď, sa pomyslím, keď si pomyslíme na Saudskú Arabiu v ďalšie krajiny v tomto regióne, tak chcem vyzvať komisiu, aby kontrolovala exporty zbraní. To môžeme urobiť tu. No a potom, aby sa v e, Bahrajne zvýšila ochrana ľudských práv, aby e, začal určitý proces e, obnovy v krajine, potom bude mať Bahrajn šancu e, vyvíjať sa správnym smerom a e, nestane sa z arabskej jary zima. Ďakujem. Pani de Kaiser, máte slovo na minútu 30. Ďakujem, pani predsedajúca. Ak si všetci myslia, že sa vo štotok Eh, po poludni nič nerobí, tak nemyslím si, že to myslí Bahrajn, pretože intervencie bahrajnského veľvyslanectva a všetci tí, eh, ktorí boli v Bahrajne a um, hovorilo sa im, že no, nie je to tak, to, čo sa robí, sú tu zmeny, bude to možno kontraproduktívne. My sme naozaj len toto počúvali za posledné hodiny, takže o čo nám vlastne ide uh, to, to, týmto uznesením? Ide nám o to, aby práva aktivistov, ľudské práva všetkých tých, ktorí mierovo manifestovali za trošku väčšiu demokraciu v Bahrajne, aby ich práva boli zachované a uvedomujeme si, že už rok viac než rok doš- od týchto tragických udalostí došlo aj k zmenám. Nezávislá vyšetrovacia komisia, ktorú vytvoril král, sa dopracovala e, k výsledkom, ktoré sú strašné, že tam bolo mučenie, ktoré viedlo aj k smrti. Teda došlo k takýmto veciam a táto komisia to hovorí dobre, dobre, ale treba ešte pod, potrestať tých, ktorí to urobili. To, či sa k tomu dostane, to je už úplne iná vec a na to sa budeme musieť ešte pozrieť. E, bola tu tripartitná komisia, ktorú vytvoril pred pár mesiacmi. Je to teda komisia medzi zamestnávateľmi a zamestnancami v Bahrajne. A dopracovali sa včera pozitívnym záverom, že urobili taký predbežný podpis z vládou. To je všetko pozitívne. Možno tak mm, to naše uznesenie nehovorí dosť, možno sme príliš negatívni, ale nemôžeme si e, kupovať mačku vo vreci. Takže musíme veriť tým, ktorí chcú reformovať demokraciu, Chcú, aby demokracia prišla do Bahrajnu, ale musíme naozaj obozretne e, sledovať aj tie najprogresívnejšie sily. Ďakujem slovo pán Tanok na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Minulý mesiac bolo výročie e, mierového ľudového hnutia, ktoré žiadalo dodržiavania ľudských práv a základných slobod v Bahrajne. Došlo aj k využitiu sily zo strany bezpečnostných zložiek, aby potlačili toto a potom kontroverzný pri uh, na sadenie uh, ozbrojených zložiek, no ale král počúva aj snaží sa o nejaký dialog s týmito zoskompeniami aj so šíitskými stranami, navrhoval ústavné zmeny, aby všetky tieto obavy boli nejako zohľadnené. Vytvorila sa e, vyhlásil sa takisto úrad pre ľudské práva, čo je tiež krok správnym smerom, aby základné ľudské práva boli obnovené. A toto ministerstvo bude dodržiavať najvyššie e, štandardy v oblasti ľudských práv. Naša skupina ECR vyzýva bahrajnské úrady, aby dodržiavali ľudské práva a slobod, základné slobody, ale aby umožnili vstup do krajiny zahraničným e, novinárom a organizáciám humanitným, ktoré sú na ceste, aby teda to, čo sa e, momentálne deje, e, aby bolo možné monitorovať, sledovať nezávislými pozorovateľmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Tánok, slovo má pán Preda. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som na úvod e, privítať, že dnes máme túto rozpravu o situácii v Bahrajne, lebo myslím si, že táto krajina e, patrí medzi tých zabudnutých arabskej jary. Viac než rok už prešiel od tých manifestácií v krajine, represie poskyt, pod, pokračujú eh, a málo kto sa v tom medzinárodnom spoločenstve k tomu vyjadruje. To je ako keby reál, revolúcia, ktorú nikto nechce vidieť. A Európsky parlament dnešnou rozprávou ukazuje a dokazuje, že si uvedomuje eh, vývoj v tejto krajine, že si uvedomuje porušenia ľudských práv, v Bahrajne a odsudzuje tieto porušenia, odsudzuje nadmerné násilie, ktoré použili policajné zložky proti občanom. Odsudzujeme tento nespravodlivý proces, ktorý sa stáva centrálnym prvkom proces eh, potlačania týchto demokratických eh, protestov. Odsudzujeme tiež reštrikcie proti aktorom mimovládnych organizácií Ehm, Bahrajn teda musí prijať aj konkrétne opatrenia, nejakú nezávislú vyšetrovaciu komisiu, čo by mala byť priorita. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Veržia na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ehm, naozaj existujú krajiny, ktoré získajú menej pozornosti médií a verejnej mienky než iné a takou jednou krajinou je Bahrajn. V čase, kedy protestoval tuniský ľud, protestovali aj ľudia v Bahrajne a došlo tiež ku krvavému potlačeniu. A tá, toto potlačenie uh, bolo s podporou saudskej uh, armády. Musíme to plne odsúdiť a odsúdiť Európskym parlamentom. Nezdielam optimizmus niektorých mojich kolegov, Mm, okrem e, sľubov je tu ešte stále tá represia. Napríklad 14. februára, 14. E, februára bola tá veľká manifestácia pripomínajúci sa prvé pripomínajúca si prvé výročie tejto manifestácie, ale stále ešte sú odborári pred súdmi, vrátane lekárov, ďalších e, demonstrantov, vrátane jednotlivých jednoduchých občanov, ktorí si dovolili vyjadriť svoj názor. Mnohí boli prepustení, E, pretože sa chceli zúčastniť demonstrácií, študenti nemôžu pokračovať v štúdiách a bahrajnská vláda ešte stále žiada odloženie e, e, návštevy spravodajcu Spojených národov. Bahrajnská vláda mala tam samozrejme Eh, bol, bol tam silný výstup americkej flotily a potom eh, niektoré štáty podporovali napríklad eh, vyškolenie policajných zložiek. My sme radi, že USA prerušili svoje dodávky zbraní a chceli by sme, aby aj britská vláda ukončila tieto dodávky. Eh, je to možno tlak na európske podniky, ktoré prepúšťajú zamestnancov a nie sú opätovne zamestnávaní. Čo môžu občania Bahrajnu očakávať od EÚ? EÚ, ktorá naďalej proklamuje, že bráni ľudské práva a demokraciu a veľmi málo robí na to, aby to aj bolo realitou. Ďakujem pani Veržia, eh, slovo pani Scháke, ďakujem pani predsedajúca sponzorovanie Svetového o, ekonomického fóra v, Bahre v Davose tento rok bahrajnskou vládou dokazuje, aký ďaleký je vplyv. Bahrajnské orgány môžu byť dôveryhodné len vtedy, keď budú rešpektovať e, ľudské práva svojich občanov a bodka. Krajina, ktorá obmedzuje prejav, internetové slobody, ktorá prepušťa ľudí za vyjadrenie politického názoru, tam by e, rozvoj podnikania nie je možný keď protestanti e, sa stýkajú s násilím, e, tak investície nie sú atraktívne. E, napätie medzi šítmi a sunitmi rastie, občania stoja pred vojenskými súdmi, je tu riziko takého náhradného konfliktu kvázi medzi Sýriou a Iránom. Teda Sýria a Irán by na tom boli, tak povedané, zastúpení zúčastnené. Je tam takisto technológia z EU, ktorá sa využíva na potlačenie bahrajnských občanov. Bahrajn sa musí dostať na správnu ehm, stranu v histórii, rešpektovať ľudské práva, robiť reformy. Prepustenie politických väzňov, najmä Abdullah Hadi Al-Khawaja, Hamadi Diba sú mimoriadne naliehavé aj pre náš parlament. Ďakujem pani Scháke. Slovo v mene EPP má pani Makovej. Jedna minúta. Od násilného potlačenia mierových demokratických demonstrácií v Bahrajne sa situácia zhoršila. Napriek odporúčaniam Bahrajnskej nezávislej vyšetrovacej komisie a napriek slubom vlády, že bude realizovať tieto odporúčania, pokračuje e, násilie. Zahynuli mnohí ľudia a je to priam lavína násilia od decembra 2011. Bahrajnské orgány musia zastaviť násilné potlačenie mierových protestov. Politickí a e, ľudskoprávni aktivisti, novinári, e, medicínsky personál je nespravodlivo súdený vo vojenských aj civilných súdoch. Takéto stíhanie sa musí okamžite ukončiť a tí, ktorí nebudú uplatňovať pravidla spravodlivého procesu, musia byť braní na zodpovednosť. Takisto odne, odmietame na e, pokračujúce represívne opatrenia v oblasti cenzúry internetu, keďže viac ako tisíc web stránok v Bahrajne zostáva zablokovaných. Tento parlament E, musí zaujať jasnejší postoj a EÚ musí zvýšiť tlak na bahrajnskú vládu, aby e, dodržala svoje sluby demokratických reforiem a aby sa ukončilo porušovanie ľudských práv. Ďakujem slovom pani Geringer de Odenberg na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Občania Bahrajnu, inšpirovaní úspechom protestujúcich v Egypte a e, v ďalších krajinách regiónu, sa pustili do ulic, aby začali e, aj oni svoj proces a žiadajú, aby sa e, vytvorila konštitučná monarchia. E, počas týchto brutálnych útokov zomrelo 60 ľudí a bahrajnské orgány naďalej potlačajú násilne svojich občanov, cenzurujú médiá, internet, obmedzujú právo na zhromažďovanie sa a takisto sloboda pohybu občanov je obmedzená. Žiadame, aby e, sa tento, e, toto potlačenie okamžite ukončilo. Žiadame základné obnove, teda obnovenie základných slobod a budovanie konštruktívneho dialógu so spoločnosťou, aby sa našli konštruktívne riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujem a slovo má pani Ojuland na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Bahrajn už prešiel veľkou zmenou, hoci uh, um, kvôli krvi mnohých eh, nevinných občanov sa krajina ehm, teraz musí ďalej reformovať, aby sa už nemúčili a nezabíjali občania bestrecne. Vyzývam bahrajskú vládu, aby prestala stíhať eh, mierových protestujúcich medicínsky personál, ktorí sú stále ešte zatýkaní, väznení to je veľké násilie proti mierovo protestujúcim občanom. Bahrajnská vláda urobila mnohé chyby a strátila medzinárodnú dôveryhodnosť a rešpekt. Nemali by e, sa nepoučiť a jediná cesta smerom k demokracii bude e, e, ďalšia reforma. Ďakujem pani Ujland, slovo pán Kamínsky na jednu minútu. Ďakujem pani predsedajúca, kolegovia ja som hlboko presvedčený, že neexistujú národy, ktoré by neboli predurčené na život v demokracii. Neexistuje oblasť, kde by nemohla prekvitať demokracia a nemala prekvitať demokracia. Takže som veľmi rád, keď vidím tú vlnu zmien v arabskej jari. Vidím tu naozaj, že vaje vietor zmeny aj v Bahrajne. A ľudia v Bahrajne chcú tiež nejaké reformy, vláda e, chcela trošku ústúpiť, slúbili určité reformy, ale kroky, ktoré bahrajnská vláda prijala, sú príliš skromné, nie je to postačujúce. Čo sa v Bahrajne deje, je ešte stále veľmi znepokojujúce. Nezávislí novinári sú ešte stále e, zablokovaní, nemôžu vstúpiť do Bahrajnu, e, stále sú vládne sluby iba sluby, nemôžeme hovoriť o demokracii a slobode, ak ľudia, ktorí páchajú vraždy, nie sú braní na zodpovednosť. Pán Paška? Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, počas arabskej jary v predchádzajúcom roku prešla aj umierneným islamským režimom v Bahrajne vlna občianských nepokojov

myslím že je našou povinnosťou aj toto pripomenúť bahrajnskému kráľovi. ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Paška. Pán Obermajer, minúta Ďakujem, pani predsedajúca. Nož, áno, arabská jar sa už stala žiaľ arabskou zimou a tlač skôr podáva správy o smutných udalostiach v Sýrii, možno ešte Líby, zabúdajú sa masakre na koptských kresťanoch v Egypte a aj udalosti v Bahrajne. Od vypoknutia šítskych protestov proti sunnickej vládnucej rodine zahynulo viac ako 45 osôb. V sobotu opäť policia zakročila proti mierovým demonstrantom s zlzným plynom, ale nielen bezpečnostné e, zložky Bahrajnu sú vinné e, je tu aj podpora e, zo strany e, dodávok zbraní, e, teda napríklad USA. Takže to status quo je momentálne silnejšie než sily, ktoré sú za zmenu, tak povediať sa to všetko zacementovalo a tieto negatívne dopady na reformný proces v Bahrajne maria aj nádej, že proces demokratizácie v ostatných e, štátoch Perského zálivu by sa mohol rozbehnúť. V Bahrajne žiadajú sociálnu spravodlivosť, reformy, konštitučnú monarchiu. A teda malo by to brať vážne aj EÚ a najmä pokiaľ ide o udalosti v arabskom priestore, by sme nemali naozaj merať dvojitým metrom. Ďakujem pán Obermajer a slovo má pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Bahrajn Mm, nie je ani najhoršia, ani najchudobnejšia, ani najmenej e, demokratická krajina sveta. Najmä, napriek tomu tie témy, o ktorých tu dnes diskutujeme, sú veľmi dôležité a dúfali by, dúfame, že v dôsledku našej rezolúcie ten tlak na bahrajnské orgány bude dostatočne veľký, aby urobili potrebné reformy. Vytvorenie nezávislej vyšetrovacej komisie je vítané, ale Ehm, pokiaľ tam nebudú aj vykonávacie opatrenia a konkrétne výsledky, tak to vlastne nemá žiadnu pridanú hodnotu, najmä pre ľudí, ktorí e, sú obviňovaní e, teda ak, ak nebudú tí, ktorí porušili ľudské práva, predvedení pred spravodlivosť ľudia boli zatýkaní za to, že sa podielali na e, mierových protestoch, tí by mali byť oslobodení, strácali prácu a táto práca sa im musí vrátiť. A napokon Ehm, prvý svet ehm, musí upustiť od dodávok zbraní ehm, do tohto regiónu. Ak sa to dosiahneme, dosiahneme veľa. Ďakujem a teraz v rámci voľnej rozpravy má slovo pani Esaja na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Bezpečnostná situácia v Bahrajne je ešte stále nestabilná bezpečnostné zložky a demonstranti opätovne na seba narážajú. V novembri bola vydaná správa, ktorá oznámila, že sa veľmi intenzívne používa násilie, mučenie a to pokračuje proti demonstrantom. Nepostupuje sa v zmysle odporúčaní, ktoré urobil vyšetrovacia komisia a toto porušovanie na, ďalej pretrváva. Niektorí sú úplne automaticky mučení. A mm, je tu výzva, aby demonstrácie skončili, ale nemyslím si, že môžeme jednoducho sa tomu prizerať. Ďakujem pani Eza a pani Gomez na jednu minútu apropriada e equilibrada. Reconhece alguns passos. Ďakujem. Myslím, že máme veľmi vyvážený návrh na uznesenie. Táto nezávislá vyšetrovacia komisia už je určitým pokrokom. Teda hovorí sa tam o neolovodnených väzneniach, o mučení. Mm, takisto sa ale hovorí o tom, že sa neudialo dosť na reformu inštitúcií, čiže Ehm, neboli napríklad prepustení politickí väzni. Minulý týždeň v Bruseli sme sa stretli so skupinou žien z Bahrajnu z rôznych ehm, náboženských denominácií a oni hovorili, že tie demonstrácie boli manipulované nejakými temnými silami, obskúrnymi antipodporcami. Prečo Bahrajn bráni mimovládnym organizáciám a novinárom vo vstupe do krajiny? prečo je špeciálny spravodajca proti mučeniu, e, teda prečo mu ne, ne, nemožnia vstup do Bahrajnu. Bahrajn nepozval OSN, špeciálny výbor, e, ktorý má zistiť, čo sa udialo. Naša vysoká predstaviteľka musí vyzvať Bahrajn, aby urobil potrebné reformy, napravil tieto zneužívania a musí vyzvať členské štáty, aby dodržiavali kritéria spoločného stanoviska, pokiaľ ide o export zbraní, aby Európania neboli komplicmi v týchto trestných činoch. A slovo má pani Nikolaj na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím, že Bahrajn je pri typickým prípadom toho, čomu hovoríme krok vpred e, na, e, po, po stimule medzinárodného spoločenstva. E, inak nemôžeme interpretovať tie výsledky nezávislej vyšetrovacej komisie, ktorá minulý rok predstavila svoju správu. Táto komisia veľmi jasne povedala, že medzinárodné štandardy neboli dodržané v súdnych procesoch. Takže král vymenoval inú komisiu, ktorá mala predložiť nejaký plán reforiem a to malo byť predložené 20. marca. Možno bude zaujímavé počkať a uvidieť, či naozaj je v Bahrajne politická vôľa a pokračovanie represie a porušovanie práv a slobod. E, či bude naozaj pokračovať. Takže vítam toto uznesenie a dúfam, že Bahrajn urobí krok vpred. Ďakujem pekne. Slovo má pani Korhola. Ďakujem. Na začiatku októbra sme videli, ako sa situácia v Bahrajne e, vyvíjala. Počuli sme o ľudí, ktorí sú v nemocniciach, ktorí boli uväznení e, ako za to, že ošetrili poranených e, demonstrantov a to boli mierové demonstrácie. Musíme sa sústrediť na to, aby sa zastavili zastavilo toto vylúčovanie ľudí, ktorí demonstrujú. Potrebujeme reformy, potrebujeme brániť ochrancov ľudských práv v Bahrajne, ktorí sa snažia situáciu zmeniť. Bahrajnský sultán a príslušné orgány nás ubezpečili, že chcú zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv a myslím, že sa na to musíme pozrieť ako dobrý príklad. Pán Repo, minúta. Ďakujem. Ľudia v Bahrajne chcú chrániť základné ľudské práva, žiadajú o lepšie životné podmienky a ľudské práva celkom iste nie sú excesívne vysoké. Eh, nie je to však ani hrozba pre bahrajnskú vládu. Namiesto aby reagovala vláda na tieto rozumné požiadavky. Vláda posilnila bezpečnostné sily, ktoré útočia na demonstrantov. To nemôžeme zdôvodniť alebo ospravedlniť použitie slzného plynu proti neozbrojeným demonstrantov. Bahrajn musí zastaviť nehumánne zaobchádzanie s obrancami ľudských práv, s občianskou spoločnosťou a tak ďalej. Vláda musí podporiť občanov, ich e, aktivitu, aktivitu občianskej spoločnosti. Ak chcú zastaviť e, demonstráciu, tak je potrebný lepší dialog a vytváranie pracovných miest, hlavne pre mladých. Ďakujem, pán Repo. Slovo má pán Poselt. Vážená pani predsednička, ja Bahrajn poznám už viac ako 30 rokov a chcel by som povedať, že táto krajina bola na dobrej ceste a opätovne sa môže dostať na dobrú cestu. A to aj napriek exponovanej situácii eh, vzhľadom na Irán. Samozrejme, že sú tu útoky kráľovskej rodiny a, a Arábie, ktorí by radi chceli integrovať Bahrain do svojej krajiny. Na to nesmieme zabúdať. Na druhej strane je tu systematická šítska agitácia riadená z Iránu a extrémistickými vodcami vo vlastnej krajine. To je veľmi nebezpečné a našou úlohou nie je postupovať jednostranne, ale e, pôsobiť zmierujúca a umožniť rozumnú rovnováhu v konštitučnej monarchírii medzi šítmi a sunitmi, pretože inak nás čaká krvi prelievanie. A už sme tu počuli, že arabská jar vedie skôr k extrémizmu, no a my musíme sa za to, aby oprávnená kritika nebola zneužitá extrémistami. Dobre, ďakujem pekne. No a na záver dostal slovo pani Tajn. Vážená pani predsednička, vítam to, že parlament sa zaoberá otázkami porušenia ľudských práv v Bahrajne a, a podľa, a podľa oficiálnych údajov je počet mŕtvych oveľa vyšší, ako sa uvádza v uznesení, uvádza sa číslo 66. No a je dôležité, aby veľká časť členských štátov, vzhľadom na udalosti v Bahrajne, vystupuje preukázala len nerozhodne, zatiaľ čo mali sa ozvať rozhodne, pričom reakcia v členských štátoch v prípade Sýrie, keď sa objavili prví mŕtvi, bola úplne iná. Na no, to tiež ide. A dúfam, že minimálne v Európskom parlamente budú štandardy rovnaké bez ohľadu na to, akú krajinu ide. Nemôžeme merať iným metrom len preto, že v Bahrane je americká americká základňa, základňa nie ruská, za to, že sa tam dovažujú americké zbranie, nie ruské, a že naše obchodné vzťahy sú lepšie ako so Sýriou. A preto treba dodržiavať rovnaké štandardy bahrania v každej inej krajine arabského sveta. Keď ide o ľudské práva, ďakujem pekne. Ďakujem, to je záver našej diskusie. Mám 6 návrhov uznesení na záver. Ešte pani komisárka, prepačte. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, Európska únia venuje veľkú pozornosť situácii v oblasti ľudských práv a v boji za slobodu v Bahrajne. A e, vo februári minulý rok sa začali podnikať príslušné kroky a v posledné mesiace sme žiaľ boli svetkami arbitrárnych e, zatknutí, zlého zaobchádzania a mučenia zadržaných, e, rozsudky, ktoré sa robili bez potrebných garancií, obmedzená nie sú základné slobody, rešpektovanie ľudských práv sa musí zlepšiť a musí sa začať proces národného zmrierenia, musí byť solidnejší. Reakcia EÚ na túto situáciu bola konzistentná. Vysoká predstaviteľka pani Ashton minulý rok vydala 8 vyhlásení k Bahrajnu, kde vyzýva k dialogu, rešpektovaniu ľudských práv a e, upusteniu od násilia. O tejto veci viackrát hovorila s ministrom zahraničných vecí Bahrajnu a stretla sa s kráľom osobne v apríli minulého roka. Rada pre zahraničné otázky potvrdila rovnaké posolstvo vo svojich, záverom, vo svojich záveroch e, v marci, apríli a máji. Delegácia v Riade, ktorá je akreditovaná v Bahrajne, má priame eh, pravidelné návštevy u bahrajnských orgánov. Európska únia vída, víta rozhodnutie kráľa z júna 2011, aby sa vytvoril nezávislý vyšetrovací výbor, ktorý by mal plne osvetliť porušovanie ľudských práv počas nepokojov. Bahrajnská vláda teraz implementuje eh, závery obsiahnuté v správy, ktorý eh, komisia zverejnila v novembri. Európska únia vyjadrila svoju vôľu konkrétne podporovať bahránskú vládu v tejto ťažkej úlohe prostredníctvom pomoci a expertízy. Bude veľmi dôležité implementovať tieto odporúčania v plnej miere a tiež eh, je zásadné, aby bol vytvorený dialog eh, medzi orgánmi a opozíciou. A opozičné skupiny musia zohrať svoju úlohu, eh, aby sa to umožnilo, pretože ak tu nebude takýto dialog tak trvalé národné zmierenie sa neuskutoční. Dúfame, že národné bezpečnostné súdy Týka sa to 20 e, lekárov a viacerých e, príslušníkov lekárskeho personálu, že všetky tieto rozsudky sa budú revidovať. Sú tu potrebné nové rozsudky pred občianskými súdmi so všetkými zárukmi vyplývajúce z domácej legislatívy Bahrajnu a z medzinárodných dohovorov. Ďakujem, pani predsednička. Ako som povedala trošku predčasne. A ešte pani Gomez. Faktická pripomienka. Pani predsednička, predtým, ako prejdeme k hlasovaniu, chcela by som parlament informovať o tom, že tu boli správy o Etióp, útokoch Etiópii v Eritreji, viacerí ľudia boli zabití, dvaja e, nemeckí občania boli unesení, toto sú teda dve krajiny, ktoré bojujú, mali vojnu v 90. rokoch a je to obrovská zodpovednosť, pretože Európska únia nielenže masívne podporovala jednu z týchto krajín, Etiópiu, ale nerobí to, čo by mala. Um, nežiada, aby obe krajiny eh, rešpektovali rozhodnutie o hraniciach spred niekoľkých, niekoľkých rokov a toto ide v prospech Etiópie. Chcela by som vás požiadať, aby Lady Ashton, ktorá má prísť do parlament na budúci týždeň na výbor eh, pre zahraničné veci, nás informovala o tom, čo sa tam deje medzi týmito dvomi krajinami. Ďakujem. Ďakujeme za tieto informácie. Budeme info vás o tom informovať pán Poselt. Pani predsednička, ja som sa tiež práve dozvedel, že na ďalšom pléne kvôli ortodoxnej Veľkej noci začíname v útorok a trvá to až do piatku. No a konferenc prezidentov proti našej skupine sa dohodla, že otázky porušovania ľudských práv budú vypustené z programu. Nepokladám to za správne. Za 4 týždne do pléna sa iste ude veľa dôležitého. Ja chcem pod tomu protestovať proti tomuto rozhodnutiu, proti našim vlastným pravidlám. No a žiadam kolegov z iných skupín, aby sa porozprávali s predsedami skupín, aby toto rozhodnutie bolo revidované do apríla. Ďakujem. Ďakujem, pán Posalt. Uh, e, v stretnutie začína v útorok na konferencii predsedov, prípadne vedúcich delegácií sa bude táto otázka prejednávať a my odozdáme vašu žiadosť. Tým sa dostávame na koniec našej rozpravy. Tretíkrát to už opakujem, mám 6 návrhov uznesení na záver, teda táto diskusia je uzavretá a prejdeme k hlasovaniu.